E dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Prosím láskavo všetkých, aby sa usadili. Schôdza je týmto otvorená. Ešte raz dobrý deň všetkým. Chcel by som vás poinformovať, že som od politických skupín a nezaradených poslancov dostal oznam, čo sa týka vymenovania do parlamentných výborov podľa článku 209 rokovacieho poriadku parlamentu. Zoznam jednotlivých mien podľa výborov bol zverejnený na internetovej stránke plenárnej schôdze parlamentu. Ako viete, program dnes do poludnia pozostáva predovšetkým zo voľby kvestorov Európskeho parlamentu Dostal som nasledovné mená pani Monika Beňová, Žilboje, pán David Káza, pán Karol Karsky, pani Ansander. Kandidáti potvrdili, že prijímajú svoju kandidatúru a vzhľadom na to počet kandidátov je rovnaký ako počet kvestorov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 devo chiederlo, vi sono richieste di scrutinio. Musím sa ešte opýtať, či sú nejaké žiadosti, aby sa hlasovalo tajne? Nie sú. Takéto žiadosti nie sú, preto konštatujem, že vymenovaní kandidáti sú zvolení na poste kvestorov Európskeho parlamentu. Blahoželáme kolegom k ich zvoleniu. però una votazione la dobbiamo fare come sapete. Potom však musíme absolvovať ďalšie hlasovanie, ďalšiu voľbu a síce musíme určiť poradie kvestorov, teda musíme teraz hlasovať o tom, v akom poradí budú fungovať v kolegiu kvestorov. Pristúpime teda k tejto voľbe a podľa počtu hlasov im bude pridelené zadelenie do kolegia kvestorov. Toto prebehne tajnou voľbou. Tí, ktorí ste tu boli včera popoludní, už v tomto máte skúsenosti, ako prebieha tajné hlasovanie, ale musíme najskôr vykonať test, tak ako sme to urobili aj včera. Budeme hlasovať o spevákoch iba tak cvične, aby sme zistili, či systém funguje. Uvidíte znázornené mená na obrazovke. Budú to mená známych ľudí, osobností a tlačidlom môžete si e, danú osobu vybrať. Otváram hlasovanie. teda pardon, potom, čo bude hlasovanie otvorené, si budete môcť vybrať poradie. E, pristúpime teraz k tomuto testovaciemu hlasovaniu. Ak ste všetci hlasovali, Prosím všetkých, aby odhlasovali tak aby sme mohli zistiť, či systém funguje, či hlasovacie zariadenie funguje. Prosím, e, utište sa. Už ste odhlasovali? Musíte hlasovať za piatich spomedzi 8 kandidátov, ktorí sú znázornení. Mali by ste vidieť na svojej obrazovke 8 mien a za 5 mien musíte hlasovať, 5 si z nich musíte vybrať. Minimálne troch si musíte vybrať, inak sa váš hlas bude považovať za neplatný. Teda zvolte si 5 vybraných mien. Minimálne 3 mená si musíte vybrať. Otváram hlasovanie. Hlasujte, prosím. Hlasovali ste všetci, prosím. Koniec hlasovania. počet odovzdaných, hlasov 559, neplatných hlasov bolo 86, teda platných hlasov je 473. A speváci, ktorých ste si vybrali, sú zvolení tým pádom. Passiamo alla votazione su... Teraz môžeme pristúpiť k skutočnému hlasovaniu o kvestoroch. Aby sme určili ich poradie zadelenia kolegiu kolégiu kvestorov. Rovnaké pravidlo teda platí aj naďalej. Máme 5 mien, tie sa obavia na obrazovke. Musíte hlasovať za minimálne troch, inak váš hlas bude považovaný za neplatný. Otváram hlasovanie. Hanno votato tutti? Hlasovali ste všetci, prosím?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 Koniec hlasovania. Počet odovzdaných hlasov 574, neplatných hlasov bolo 71, platných odovzdaných hlasov bolo 503. Teda 407 hlasov mala Ansander. Ďalej, druhý v poradí. Pani Beňová, 391. Con gli stessi voti 300... Ďalej rovnaký počet hlasov, 391 má pán Kaza. 317 hlasov e, získal pán Žil. 261 hlasov získal pán Karsky. Auguri, komplimenti. Blahoželáme zvoleným kvestorom k zvoleniu. Podľa pravidla 18 bude podľa tohto určené poradie zadelenia kvestorov v kolegiu. Predsedníctvo bude informované o tomto hlasovaní a tiež ostatné inštitúcie Európskej únie budú o tom informované. Odročujem schôdzu, začneme opäť o 10.30. Podľa pravidla 18 poradie zadelenia kvestorov je určené poradím podľa počtu hlasov a v prípade, že je to remíza, tak sa bude posudzovať podľa veku.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 a komisie k e, záverom rady, ktorá sa konala 20. a 21. júna. Iniciamo dando la parola al presidente na úvod má slovo pán e, predseda e, Tusk v mene Európskej rady. Nech sa páči, máte slovo. Vítam aj pána komisára Ševčoviča, ktorý je na pléne medzi nami. Nech sa páči, pán predseda. Ďakujem, pán predseda, vážený pán predseda, vážení členovia Európskeho parlamentu. V prvom rade by som chcel zablahoželať členom tohto parlamentu aj vám, pán predseda parlamentu, k vášmu zvoleniu. Želám vám veľa úspechov a verím v dobrú spoluprácu medzi našimi inštitúciami. Aby sme to zhrnuli, Európsky parlament predstavuje skutočnú európsku demokraciu, pretože jeho členovia sú priamo volení. Pre iných zase je tu silná e, demokratická legitimita lídrov Európskej e, rady, tak niektorí považujú jednu či druhú e, inštitúciu za demokratickejšiu, napokon obe sú demokratické a musíme sa navzájom rešpektovať a kooperovať navzájom, pretože iba vtedy môžeme vytvárať dôveru a meniť Európu v lepšiu. Z tohto dôvodu, e, keď sme navrhli e, novú, no, no, kan, nových kandidátov, ktorí by viedli Európsku e, úniu, žiadame vás o podporu nielen z rešpektu, ale ide o to, aby sme ukázali, že tieto rozhodnutia sú skutočne e, spoločné. Snažili sme sa toto rozhodnutie urobiť čo najrychlejšie a v podstate oveľa rýchlejšie než pred piatimi rokmi. Ja si myslím, že sme dospeli k dobrým e, voľbám. Poprvýkrát v histórii Európska rada navrhla dve ženy a dvoch mužov, ktorí majú viesť kľúčové e, inštitúcie EÚ. Som veľmi e, hrdý na to, že sa nám podarilo docieliť e, takúto dokonalú e, rodovú rovnováhu na tej najvyššej úrovni vedenia EÚ. To je veľmi dôležité, pretože EÚ len nehovorí o ženách, ale si ženy aj volí. Ja dúfam, že táto voľba bude inšpirovať veľa dievčat a žien, aby bojovali za svoje presvedčenia. A dúfam, že to inšpiruje aj Európsky parlament pri jeho rozhodnutiach. Dámy a páni, vážení priatelia, e, Počas procesu nominácií som bol v úzkom kontakte e, s e, odcami zelených, obzvlášť so Ská Keller a Filipom Lambercom. Som plne presvedčený, že spolupráca so zelenými a ich prítomnosť v rozhodujúcich orgánoch EÚ nielen bude na prospech vládnúcej koalícii, ale Európe ako celku. Preto by e, som chcel apelovať na všetkých, aby zainvolvovaní zelených do nominácií, aj keď e, žiaden člen rady ešte nie je z tejto e, strany. Nominácia Ursuly von der Leyen dúfam, bude s týmto prepojená. Ja budem toto posolstvo ďalej ešte postupovať a hlásiť. V mnohých krajinách zelení predstavujú eh, symbol eh, nádeje a slobody. Keď eh, hovoríme o rôznych citlivých témach v Európe, chcel by som tiež spomenúť tému geografickej rovnováhy a zamknutosti na kontinente. Ako viete, veľmi som sa zasadzoval za zachovanie tejto jednoty, či už ide o solidaritu s Ukrajinou, podporu Grécku, v oblasti migračnej krízy či rozhovoroch o Brexite. Niekedy sme boli pritom viac, inokedy menej úspešní, ale vždy sa nám podarilo ostať spolu pretože lídry skutočne e, chápa, chápu, že v jednote je sila. Je jasné, že iba keď sme zjednotení, môžeme vyvažovať tých najsilných, najsilnejších globálnych hráčov. Na našom poslednom samite sa nám tiež podarilo vytvoriť konsenzus. Trvalo nám to tri dní, lebo som sa chcel ubezpečiť, aby každý členský štát, či už malý alebo veľký, z každého e, kraja Európskej únie, e, by podporoval e, nových vodcov Európskej únie. Ale samozrejme stále treba ešte zlepšovať tieto otázky, pokiaľ ide o zástupcov z východu v celkovej architektúre Európskej eh, únie. Um, niektorí uh, sa vlastne vyjadrovali k eh, takýmto napríklad aj k zastúpeniu v Európskom parlamente, pokiaľ ide o zástupcov z východu. Ale nechcem vás už ďalej zdržiavať, keďže ide o e, moje závery. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz v mene Európskej komisie pán komisár Ševčovič, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda Európskeho parlamentu, pán predseda Európskej rady, dámy a páni, poslankyňa a poslanci. E, mal som tu česť a radosť vystúpiť a mám tu čest a radosť vystúpiť tu v mene predsedu komisie Junckera. Na prvom zasadnutí v tejto legislatúre hovorili sme o funkciách a menách v priebehu posledných dní a, a je často náročné nájsť správnu rovnováhu a správny kompromis, ale treba sa rozhodnúť dobre, keď ide o budúcnosť našej Európskej únie na budúcich 5 rokov. No a preto som veľmi rád, že tento parlament si zvolil predsedu Sasoliho e, na tú najťažšiu prácu. Možno gratulujem vám, pán predseda, e, a rovnako gratulujem vám všetkým poslancom Európskeho parlamentu k úspešnému zvoleniu. Rád by som vám zablahoželal nielen v mojom mene, ale v mene predsedu Európskej komisie a v mene mojich kolegov v kolegiu komisárov a rovnako chcem zdôrazniť, že všetci sa tešíme na úzku spoluprácu s vami všetkými. Rovnaká vec e, platí pre všetkých kandidátov, ktorých Európska rada nominovala vrátane predsed kandidátky na predsedničku Európskej komisie, pani Ursula von der Leyen, ktorá má eh, všetky kompetencie potrebné na eh, inštitúcie. Samozrejme, parlament bude mať posledné slovo a budeme mať príležitosť hovoriť o tom v nadchádzajúcich týždňoch. Eh, Európska rada v júni nebola však len o ľuďoch a osobách, ale bolo to tiež o našich strategických prioritách na ďalších 5 rokov a som veľmi rád, že sa nám podarilo vybudovať pevný základ medzi našimi dvoma inštitúciami. Rád by som zdôraznil len dva body. Poprvé, sociálna dimenzia. Viac ako kedykoľvek predtým musíme zaistiť rovnaké príležitosti pre všetkých v momente, keď Európania sú konfrontovaní a prechádzajú viacerými procesmi transformácie, hospodárska, ekologická, digitálna. To všetko má dopady na náš každodenný život. A druhá vec, ktorá myslím, že je rovnako dôležitá, je otázka klimatických zmien. Ja som veľmi rád vykonal funkciu komisára, keď som mal tú čest podpísať v mene Európskej únie pravdepodobne najdôležitejšiu dohodu v nedávnej histórii, Parísku dohodu v New Yorku. No a vy všetci ste veľmi dobre viete, že to bola jedna z kľúčových priorít pre komisiu a že e, všetci sme veľmi tvrdo pracovali e, spolu s vami na tom, aby sme realizovali naše záväzky a prísľuby. No a musíme povedať, že naša ekonomika je prvá z veľkých ekonomik na svete, ktorá sa zaviazala podľa Parískej zmluvy, e, že zredukuje minimálne o 40 emisie skleníkových plynov v porovnaní s rokom 1990. A všetci viete, že pomocou vašej dodej práce sme vytvorili rámec, aby sme tento cieľ dosiahli do roku 2030. No a rovnako musím povedať, že toto je najambicioznejší príspevok z veľkých hospodárstiev na svete a my sme vytvorili legislatívny rámec, aby sme zrealizovali všetky naše záväzky pre Európsku úniu, aby aj naďalej jedla všetky členské štáty, a tak teraz musia, musí zmeniť slova na čl- činy. Ak chceme dosiahnuť spoločné cieľe do roku 2030, ale klimatické zmeny v roku 2030 neskončia, či splníme naše ciele alebo nie. No a preto Európa musí veľmi jasne ísť cestou klimatickej neutrality do roku 2050, tak ako to navrhuje komisia, ako to navrhla minulý rok, ako to aj podporil parlamenta a uznala veľká väčšina na Európskej rade. Čistá planéta pre všetkých, to je v záujme nás všetkých v našom hospodárskom záujme, vrátane tej malej menšiny členských štátov, ktoré ešte možno stále treba presvedčiť Eh, o našich spoločných ambíciách. No a preto sme sa zaviazali, že budeme investovať minimálne 25 ďalšieho dlhodobého rozpočtu eh, do aktivít zameraných na boj proti klimatickým zmenám. No a preto sme eh, spustili udržateľnú stratégiu financiu ako súčasť únie kapitálových, kapitálovej únie na to, aby sme do udržateľných investícií smerovali viac kapitálu. Avšak tieto ciele sa nebudú dať dosiahnuť, pokiaľ e, nebudeme mať e, prostriedky dostupné v pravom čase. No a preto myslím, že treba stále sa dohodnúť e, o budúcnom budúcom viacročnom finančnom rámci a to ešte túto jeseň. No a dôverujem vám, vážené poslankyňa a poslanci Európskeho parlamentu, že budete aj vašou prioritou, aby spoločne s fínskym predsedníctvom rady táto téma bola ukončená. Voliči v európskych voľbách žiadali efektívnu Európu, Európu, e, ktorá e, koná účinne a vieme, že to sa dá len vtedy, keď rozpočet bude prijatý na čas a to si vyžaduje ochotu príjmať kompromisy na všetkých stranách. No a keď hovoríme o Európe, myslím tým e, desiatky tisíc vedcov, 100 tisíc kohezných projektov, milión študentov Erasmu. No a preto je každý deň dôležitý, ak 1. januára 2021 eh, má všetko fungovať. No a teraz skutočne platí, že čas sú peniaze. Keď už hovoríme o peniazoch, tak na Európskej rade eh, sme videli, ako naša eh, tvrdá práca na prehlbovaní hospodárskej a menovej únii sa vyplatila. Dnes máme stabilnú menu s infláciou 1,8 v eurozóne. Európske banky sú oveľa bezpečnejšie ako pred finančnou krízou. 20 eh, sú ich záruky v porovnaní s 10 pred eh, finančnou krízou. No a eh, podiel nesplatených dlhov alebo nesplacených úverov sa blíži k miere pred krízou. Avšak ešte stále nás čaká veľa práce a chceme finalizovať hospodárskú menovú úniu. Rozpočtový nástroj pre konvergenciu a konkurencieschopnosť je dôležitým krokom na ceste rozpočtovej línie pre Európu potrebujeme zaistiť jeho riadenie a financovanie. Ďalšie snahy potrebujeme tiež v otázkach dohody o Európskom mechanizme stability na to, aby bol účinný, dôveryhodný a musí byť zaintegrovaný do legislatívy EÚ. Rovnako potrebujeme spoločnú e, garanciu vkladov na to, aby sme ukončili bankovú úniu. Nemôžeme čakať na ďalšiu krízu e, predtým, než v týchto kľúčových otázkach postupíme ďalej. Ešte stále nás čaká veľa práce, no a preto som veľmi rád, že týmto plenárnym zasadnutím vaša práca začína. Vážené poslanky a poslanci, dovolte mi povedať pár slov ešte k niektorým ďalším témam, na ktorých sme hovorili, o ktorých sme hovorili na poslednej Európskej rade. Ja chcem vyjadriť našu prvú plnú podporu pre eh, Cyprus eh, z hľadiska nelegálnych eh, ťažobných akcií a aktivít Turecka už predseda Juncker už si Sibiu povedal, že eh, v týchto otázkach je Cyperčan každý členský štát na Európskej rade hovoril jedným eh, hlasom v tejto otázke. Tiež komisia teraz sa eh, podporuje tohto ducha solidarity, venujem sa konkrétnym aktivitám a opatreniam a môžem uistiť občanov Cypru, že urobíme všetko, čo musíme urobiť. Európa ukáže úplnú solidaritu s Cyprom nemôžem spomenúť Cyprus bez toho, aby som vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým bývalého prezidenta, ktorý miloval Cyprus rovnako ako my. No a čo sa týka Západného Balkánu, tak opakujem záväzok komisie pre perspektívu EÚ pre tento región. To je najlepšia cesta, ako priniesť stabilitu do tohto regiónu je to najlepším spôsobom, ako prekonať bilaterálne e, problémy a zachovať tú dynamiku, e, ktorú, ktorá slúži občanom regiónu. Členské štáty vrátili e, rozhodnutie o otvorení prestupových rokovaní za Severným Macedónskom a Albánskom. Chcem otvoriť, na, na október to bolo posunuté, a na základe dosiahnutých cieľov eh, sa bude rozhodovať a dôležité je, aby tieto dve krajiny a región udržali tú dynamiku, tieto reformy a tieto snahy eh, sú najdôležitejšie v prvom rade pre občanov regiónu. Ide tu o budovanie spoločnosti na základe spravodlivosti a rešpektovania právneho štátu. Európska únia bude podporovať všetky snahy na to, aby to bolo dosiahnuté. No a na záver dovolte mi ešte raz eh, zopakovať eh, našu podporu pre Ukrajinu. Eh, sledujeme veľmi pozorne udalosti na východe krajiny a budeme pokračovať v implementácii dohody z Minsku. To je naša hlavná priorita. Európska komisia to jasne zopakuje aj v Kieve budúci týždeň na ďalšom samite EU-Ukrajina. A ja vyviniem maximálne úsilie osobne na to, aby som zaistil, že bude pokračovať dlhodobý tranzit plynu cez Ukrajinu. A rád by som vás informoval tiež aj o tom, že nadchádzajúce trilaterálne trilaterálne dialógy medzi Ukrajinou, Ruskom a EÚ budú pokračovať pod mojim vedením v blízkej budúcnosti. Vážení predsedovia, vážení poslankyne, poslanci, ďakujem pekne. Ďakujem pánovi podpredsedovi Ševčovičovi a teraz má slovo pán predseda González Pons v mene Európskej ľudovej strany. Nech sa páči. Ehm, v mene najsilnejšej síly v Európskom parlamente chcem poblahoželať pánovi predsedovi Sasolimu a zaželať mu veľa šťastia. Podporili sme vás hlasovaním a chcem vás poprosiť, aby ste to nezabudli ani teraz, ani v nasledujúcom 2,5 roka. Dúfam, že budete pokračovať v línii predsedu Tajanyho, ktorý vždy bránil česť e, tohto domu. A chcem zároveň poblahoželať novým kolegom i veteránom, pretože na našich preciach spočíva e, reprezentácia Európskej únie. My sme jediná sila, ktorú zvolil európsky ľud. Nebudem blahoželať rade. So všetkým rešpektom, pán Tásk, vy nemôžete ospravedlniť, ako veci prebehli ani formou, ani hlasovaním, ani nedostatkom rešpektu voči inštitúciám. E, pokiaľ ide o extrémistov, neviem, či sú tu dnes, ale tí, ktorí minulý útorok ukázali chrbát európskej hymne, chceme povedať, že my nikdy neukážeme chrbát britskej vlajke. E, to je e, dôkaz toho a otázka toho, kto má princípy a kto, má ne, kto ich nemá. E, my sme veľmi europeistická sila, ktorá pomohla budovať Európu. sme skupinou, ktorá vzýšla zo strany, ktorá zakladala Európsku úniu a my vždy budeme ochotní vzdať sa niečoho a prinášať obete sme hrdí na nášho predsedu a na nášho kandidáta, ktorý vyhral posledné európske voľby, Manfreda Webera. E, Manfred má našu plnú e, podporu a dnes predstavuje duch európskej demokracie voči rade, aj keď to nemal v úmysle. A preto e, tento parlament už celé roky bránil e, koncept špicen kandidátov, pretože my si myslíme, že Európania majú e, právo e, hlasovať nielen len strany, ale aj ľudí. A my veríme v špicen kandidátov a my veríme, že o 5 rokov budeme tomu naďalej veriť a budeme e, prichádzať, keď budeme prichádzať k urnám. Vlády, ktoré sú zastúpené v rade, nemali prostredníctvom síly štátov presadiť svoju vôľu proti vôli občanov. Stalo sa to a ja chcem povedať, že EPP e, podporí kandidátku, ktorú navrhla rada, pretože sme zodpovední. Patrí k politickej e, sile, ktorá vyhrala voľby a je to e, schopná osoba, ktorá bude schopná viesť boj za obranu záujmov Európy. Ako skupina sme e, hrdí na to, že Uršula e, van der Leyen bude prvou predsedničkou Európskej komisie a že to bude žena, ktorá vzýšla zo jeho prostredia. A Samozrejme, že komisia bude musieť e, rokovať o svojom programe s týmto parlamentom a radu vyzývam na reflexiu. Budúcnosť Európy sa už nemôže dohodovať za zatvorenými dverami a tajnými konšpiráciami E, špicen kandidát a tento pojem nie je o mene alebo o osobe, ale ide tu o ľudí, aby si mohli zvoliť toho, kto, ich bude, kto bude riadiť Európu. A to je revolučná myšlienka. Rada má e, možnosť navrhnúť predsedu komisie, ale rada nemá právo ignorovať všetkých kandidátov, ktorí, za ktorých hlasovali európsky občania. Vy, pán Tusk, ste na e, čele z východnej Európy a nikto z východnej Európy je v tomto balíčku. Vy, pán Tusk, ste vetovali, áno, vetovali kandidátov, za ktorých hlasovalo viac ako 40 miliónov Európo, Európy a to je rovnaký počet e, občanov, aký žije vo vašej krajine alebo v mojej krajine. A vlastne vy ste ohrozili nielen štruktúru, ale koľko podpredsedníctiev E, bude mať Európska komisia. A, ešte pre, a vlastne e, to čo, ste, to, čo sa rozhodla, čo ste podporili, ide proti pravidlám. A vy ste sa, sna- vy ste sa pokúsili e, navrhovať, koho má za predsedu zvoliť tento parlament. Vy ste dospeli do štádia, keď ste rozhodli, kto bude predsedom Európskej centrálnej banky, ako keby to bol ďalší politický post. To je signál zlej európskej výchovy. Vy ste dali signál euroskeptikom. E, vládnuť z hlavných miest je tiež naturalizmus. Nikto z predsedov e, ktorí sú a z prezidentov, ktorí sú členmi rady, by sa neodvážili urobiť to, čo urobili v rade vo svojich vlastných krajinách, pretože tam majú ústavu. E, máte šťastie, pán Tusk, že e, článok 7 zmluv sa nemôže aplikovať na radu, pretože inak by dnes komisia mala veľký problém. Vy ste otvorili veľmi vážny politický konflikt medzi radou a parlamentom e, ohľadne toho, o kom rozhoduje Európa. A poviem vám jednu vec. my si myslíme, že o Európe má právo rozhodovať ľud. To sa volá demokracia. Ďakujem, pán predseda González Pons. Slovo má teraz predsednička Garcia Pérez v mene skupiny socialistov a demokratov. Nech sa páči, Irače. Ďakujem, vážený pán predseda, vážení kolegovia. V majových voľbách európsky občania nám vyslali jasné posolstvo. Veria v Európu, ale chcú zmeny a môžem vás ubezpečiť, že moja politická skupina má záväzok a zodpovednosť e, podporovať tieto zmeny. Kto najlepšie by viedol e, toto v komisii by bol určite Franz Timmermans. Poprvé preto, že bol špicen kandidátov a mohol by v tomto parlamente získať väčšinu hlasov aj za to, že rešpektuje demokratické pravidlá, ktoré sme si stanovili. A po druhé, a to je rovnako dôležité, pretože náš kandidát bol vylúčený, pretože bránil hodnoty Európskej únie a právneho štátu. Takže prosím vás, majte na zreteli to, že my budeme pracovať so všetkou energiou za to, aby tieto hodnoty boli rešpektované. Ale je tu jedna veľmi dôležitá základná politická otázka a to je koherentnosť. A nie je koherentné prísť sem a nechať za sebou rozhodnutie rady, a potom povedať, že sa bude hlasovať za e, toto. Ja si myslím, že táto pozícia nie je veľmi koherentná. Ale e, jedna vec je jasná. Hlavný princíp, na ktorom stojí Európska únia, je ľudská dôstojnosť. A keby sme boli koherentní s týmito hodnotami, tak by sme už pred nejakým časom boli presvedčivo a koordinovane hovorili o politike v Európe, o tom, ako dokážeme rešpektovať ľudské práva, ako dokážeme e, presadzovať to, aby e, základné hodnoty Európskej únie boli rešpektované. A ešte by sme išli ďalej. Chcem hovoriť o politike a o tom, ako táto skupina bude lídrom zmien v Európe. Ja som rada, že e, Taliani oslobodili kapitánku lode s migrantami a to je naozaj e, dôležité a preto je dôležité a preto je naozaj základné, aby sme naďalej zachovali oddelenie moci pred demokratmi a liberálmi. Ale musíme ísť ďalej e, prečo dochádza k takýmto dramatickým situáciám e, kvôli nedostatku solidarity v Európe a snahe kriminalizovať tých, ktorí zachraňujú životy. A niekto chce získať politický kredit na nešťastie týchto nešťastníkov. A keď hovoríme o politike a o obsahu, rovnako nepodporujeme žiadneho kandidáta a kandidátku, ktorí budú chcieť zostať nehybní vzhľadom na potrebu e, zmien v oblasti e, ekonomického riadenia, e, sociálnej politiky a ekológie. Hodiny nezastanú. Dnes počúvajme európskych dospievajúcich ľudí a starajme sa o životné prostredie a preto budeme dávať veľký pozor na to, akú agendu nám predstaví budúca komisia. Musí tam byť inklúzia, aby sme to bolo spravodlivý prechod a udržateľnosť. A my budeme trvať na plnení našich záväzkov, ktoré sme prijali v Paríži. Parlament išiel vždy vpred a naša skupina bude vždy v tej väčšine, ktorá bude tlačiť na komisiu, aby bola ambicioznejšia. A preto chcem poblahoželať finskému predsedníctvu rady e, k jej návrhom k udržateľnej budúcnosti. My potrebujeme via ambiciózny viacročný finančný rámec, aby sme mohli uskutočniť potrebné zmeny. My nemôžeme robiť viac s menej prostriedkami a my budeme trvať na tom, aby sme prijali také fondy, ktoré sú pre politiky potrebné. Pokiaľ ide o Európu 2020, e, chýba nám 20 mesiacov a my sme nesplnili ciele. Neznížil sa počet ľudí ohrozených chudobou e, a e, chudobou a biedou, tak vlastne namiesto 20 miliónov sa na nich podarilo znižiť iba o 5 miliónov. Nás nezaujímajú čísla, nás zaujímajú ľudia. A E, my chceme, aby ten e, ekonomický rast sa odrážal aj na lepšom a spravodlivejšom sociálnom živote ľudí. Musíme zmeniť ekonomické riadenie, chceme solidárne a spravodlivé hospodárstvo a preto potrebujeme, aby e, v európskom programe boli začlenené aj hodnoty o OSN aj Európsky sociálny pilier. A musíme sa takisto zaoberať menovými záležitosťami. Nemôžeme čakať na ďalšiu krízu, aby sme reformovali zónu euro. Ale to sa nám nepodarí dosiahnuť, ak nebudeme pracovať súčasne aj na globálnej agende. My potrebujeme silnú Európu, presadzovať ľudské práva, pracovné, environmentálne práva, musíme podporovať multilaterálne dohody. Občania od nás očakávajú viac očakávajú, že im zabezpečíme sociálne, sexuálne, reprodukčné práva LGBTI a že budeme riešiť nespravodlivé situácie ako rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. A samozrejme v našich rukách je to, aby sa skoncovalo s najväčšou sociálnou nespravodlivosťou, rodovým násilím. Ženy naďalej sú vraždené len preto, že sú ženami. A samozrejme, E, my už e, chceme dať a musíme dať odpovede teraz. Už nemôžeme dlhšie čakať. Musíme budovať silnú Európu na hodnote rovnosti, solidarity, udržateľnosti a spravodlivosti. A budeme všetci pracovať ruka v ruke s tými, ktorí budú stáť na obrane týchto záujmov. Nesklamme dôveru tých, ktorí to od nás očakávajú. Ďakujem. Ďakujem pani predsednička Garcia Pérez. Teraz má slovo pán predseda Čološ v mene skupiny Renew Europe. Najskôr dovolte mi, aby som vám poblahoželal vám aj všetkým ostým kolegom, ktorí boli zvolení do čela Európskeho parlamentu počas tohto obdobia. Ja verím, že spoločne s novou skupinou Renew Europe dokážeme to, aby hlas nášho parlamentu hovoril silnejšie v budúcnosti a preto potrebujeme demokratizáciu e, procesu menovania na posty, na e, zodpovedné posty v EÚ. My potrebujeme čas, my môžeme hovoriť o menách ľudí, o rodovej vyváženosti, geografickej vyváženosti, ale kým tento proces nebude transparentný a demokratický, tak pri menovaní, tak my nebudeme spokojní. Samozrejme, kolegovia, ktorí vystúpili predo mnou, vyjadrili už ich stanoviská k tomu, ako títo ľudia boli vybraní. A pán predseda, e, my tu nie je rešpektovaná geografická rovnováha. E, východná Európa už tu nie je zastúpená dnes, tak ako tomu bolo pred niekoľkými rokmi, keď vy ste boli na tom istom poste, na ktorom ste dnes. Takže my potrebujeme taký spôsob výberu, ktorý bude brať do úvahy zmluvy. A to si bude vyžadovať demokratický proces Vážení kolegovia, socialisti EPP, ak chceme naozaj demokratický esprit a ak chceme, aby títo šéfovia e, v komisii boli reprezentatívni, zamyslíme sa, ako vytvoriť systém nadnárodných volebných zoznamov alebo zoznamov, e, cez ktoré budú môcť byť zvolení kandidáti a budú si to môcť zvoliť všetci európsky občania nie e, Nemci alebo Španieli, ale títo špicen kandidáti na čele musia figurovať na zoznamoch, e, za ktorých budú môcť európske občania skutočne hlasovať. My skutočne musíme tu v parlamente začať tento proces, pretože ani komisia, ani rada to neurobia. A to je naša zodpovednosť. E, skupina Renew Europe vám navrhne komisii aj rade aby sa zorganizovala európska, paneurópska konferencia, aby sme obnovili Európu, aby sme zdemokratizovali volebné procesy. Bude to konferencia, ktorá možno, že si vyžiada dvojročnú prácu, kým predloží svoje návrhy s radou, komisiou, s občanmi, s organizáciami občianskej spoločnosti my budeme môcť predložiť také návrhy, ktoré vylepšia súčasný proces. Pán González Pons, my plne súhlasíme s vami a súhlasíme aj s pani Irače Garcia Pérez. Áno, my potrebujeme ľudí, ktorí budú skutočne reprezentovať Európu a ktorých potom bude môcť rada vybrať. Tak prosím, otvorme tento proces a aby sme sa tu nedohadovali, aby sme tu nemali sterilné výmeny názorov. Využíme túto volebné obdobie, pretože pre budúce voľby, preto aby sme na budúce voľby už mali vytvorený proces, ktorý bude akceptovateľný všetkými členskými štátmi radov a aby sme nestrácali čas takýmito hádkami a takýmito dohadovaniami sa. E, ukážme občanom, že, e, i, že im ležíme na srdci, lebo my ich reprezentujeme, pretože my musíme tento proces začať. Po druhé, európske hodnoty, právny štát, rešpektovanie ľudských práv pre nú nie sú niečím, o čom sa rokuje. Treba povedať, že E, my si nemôžeme dovoliť podkopávať demokraciu a preto my chceme mať taký balíček legislatívnych návrhov, aby sme mohli podporovať, zachrániť právny štát a ľudské práva a mechanizmus efektívnych sankcií, ktoré by boli aplikovateľné na všetky členské štáty. Mechanizmus, ktorý by bol E, v prvej fáze prevenčným, ale ktorý by nám mohol takisto indikovať štáty, ktoré nerešpektujú spravodlivosť a právny štát. My rovnako budeme potrebovať e, zdokonaliť proces e, menovania európskeho prokurátora. Už sme o tom dlho počuli to a je dôležité, aby tento európsky prokurátor vstúpil do funkcie čo najskôr, aby bránil záujmy Európskej únie, aby bojoval proti korupcii, aby vyslal signál, že Európska únia nie len, že sankcionuje, ale takisto vie predchádzať. Po tretie, potrebujeme novú víziu a novú politiku, ktorá bude môcť spojiť ekonomické, ekologické a sociálne imperatívy. My potrebujeme takú agendu proti klimatickým zmenám, ktorá bude zohľadňovať aj ciele ekonomického a sociálneho rozvoja. A toto posolstvo musí byť veľmi jasné pre budúcu Európsku komisiu, pokiaľ ide o všetky tieto ciele, ktoré dnes Európsky parlament navrhuje. Zároveň strategická agenda 2019-2024 je samozrejme dôležitým krokom vpred, ale nedostatočne My potrebujeme takú politickú agendu, ktorá vzíde z Európskeho parlamentu od nás, a dúfam, že budeme môcť dokonalovať proces, ktorý sme začali na úrovni proeurópskych politických skupín v parlamente, čo nám umožní e, vytvoriť e, e, náš program Novej Európskej komisii, pretože parlament musí zohrávať kľúčovú úlohu v jej prioritách. A to sa musí presadiť ešte pred eh, menovaním novej predsedničky alebo predsedu Európskej komisie. Inak budeme riskovať, že sme prišli na rande neskoro. Eh, my musíme zjednotiť eh, euro, proeurópske síly v tomto parlamente, aby predložili e, budúcej komisii e, strategické priority Európskej únie. A to musíme e, teraz pripraviť, pretože občania očakávajú obnovu európskej politiky a to musí byť zatiaľto od nás z Európskeho parlamentu. Prezidente. Ďakujem. Teraz pán predseda Lambert. Vážení kolegovia, chcel by som v prvom rade privítať tých, ktorí e, sú tu po e, prvýkrát. Je to obrovská emocia môcť spoločne zastupovať 500 e, miliónov občanov. Po, a je to po prvýkrát, čo tu máme naozaj nadnárodný pokus o spoločnú demokraciu. v súvislosti s voľbou som si e, uvedomil, že e, je dôležité, aby sme sa naozaj e, spoločne snažili pridržiavať nášho projektu, projektu zmeny, ktorý by vychádzal zo silnej väčšiny, ktorá by bola za demokratické, sociálne a environmentálne e, zmeny, aby e, Európa e, pracovala za pre dobro všetkých v, tej, v týchto oblastiach. Potrebujeme tu solidný projekt s dôveryhodnou osobnosťou, ktorá by ho niesla. A pokiaľ ide o to, e, Európska rada nemala žiadnu inú e, voľbu, než ísť do e, teda, konfrontácie s Európskym parlamentom, ktorú nemohla vyhrať. V takomto scenári by vlastne parlament musel obhajovať záujmy občanov Európskej únie, ktorí sú často sklamaní z oči voči politike. Takto mohla vyzerať e, situácia e, počas nášho prvého zasadnutia e, v Európskom parlamente. A týmto sme sa zaoberali, na túto situáciu sme sa pripravovali v skupine zelených. Áno, bola to obrovská výzva, čas pozrátený, ale tam, kde je vôľa, tam je aj cesta, ako viete. A tu v Európskom parlamente e, však táto vôľa e, chýbala. Mnohí si tu e, želeli cestu byť vykonávateľom rozhodnutí, ktorí zazneli niekde inde, ktoré boli prijaté na rade. Európska e, rada veľmi dlho e, rokovala, e, vyhrali logiky jednotlivých členských štátov, obhajovania národných záujmov. A pritom sme si mohli zvoliť aj cestu bojovania za zmien, ktorú od nás žiadajú občania šéfovia štátov chcel by som vám všetkým povedať, že ak Európsky parlament aj vychádza oslabený z tejto epizódy, eh, mal by sa hnevať sám na seba kvôli tomu. Ďakujem pánovi eh, predsedovi Tuskovi za tie milé slova, ktoré venoval politickej rodine, eh, ktorú mám tu čest zastupovať tu. Myslím, že to boli úprimné slova, ale treba povedať, že na rade, ale aj tu v parlamente táto vôľa eh, asociovať eh, skupinu eh, zelených do príjmania rozhodnutí nie je úplne zdieľaná všetkými a to je eufemizmus. Napriek tomu my sme plní entuziasmu a budeme sa veľmi silne zapájať, budeme používať Eh, tú eh, páku počtu našich eh, poslancov, aby sme sa zasadzovali za demokratickejší a udržateľnejší svet, za ochranu biodiverzity a našich prírodných zdrojov, Európu, ktorá bojuje za sociálnu, fiskálnu spravodlivosť, obhajobu práv, ľudských práv a participatívnu demokraciu Európu, ktorá ochraňuje dôstojnosť všetkých ľudských bytostí a nesústredí sa iba na maximalizáciu profitu niektorých z nich je dôležité eh, zdieľanie nie monopolí. A preto tí, ktorí eh, v členských štátoch, v národných vládoch, eh, v národných štátoch v občianskej spoločnosti zdieľajú Eh, túto víziu, eh, aby sme ich nesklamali. Musím povedať, eh, že tu máme naozaj požiar, máme tu veľmi naliehavé otázky klimatických zmien a musíme sa snažiť ich riešiť. Ďakujem pekne, pán predseda Lambers, pán predseda Zanny v mene skupiny Identita, Demokracia. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pán predseda Tusk. Ešte raz inštitúcie Európskej únie e, občanom e, poskytli e, veľmi nepekné divadlo po voľbách 26. mája, kedy mnohí občania dúfali naozaj v zmenu a kvôli nej išli voliť. Verili v zmenu, aj pokiaľ ide o zástupcov európskych inštitúcií. Ale to, čo videli, občania určite e, nechápali. Do koša bola zahodená metóda, e, ktorú sa parlament snažil obhajovať, metóda e, hlavných kandidátov, vedúcich kandidátov. A dnes parlamentné skupiny sa stiažujú, že v balíčku, na ktorom sa dohodli šéfovia štátov a vlád, nebol rešpekt, e, dostatočne zastúpení. E, pozrite sa, aký ste nekoherentní. E, je tu veľká nesúrodosť medzi vašimi skutkami a slovami. Ak parlament naozaj chce, aby ho rešpektovali, alebo ak väčšina v parlamente chce naozaj obhajovať metódu vedúceho kandidáta, tak na slova by mali nasledovať skutky. Ak chcete byť teda dôslední, tak môžete hlasovať proti kandidátke, ktorú rada navrhuje na post predsedničky Európskej komisie. Ak urobíte takéto gesto, tak je možné vás vnímať ako koherentných. Inak e, sa preukážete e, len tak, ako vás už ľudia poznajú, že to e, inštitúcia len hovorí, ale nespráva sa podľa svojich slov balíček, ktorý navrhuje e, rada, teda už poznáme. Uvidíme, aké budú jeho programové e, línie, ale nedá sa e, zatiaľ za týmito menami čítať nejaká silná zmena, ako si ju želajú občania a ako to aj prejavili vo svojom správaní pri volebných urnách. Neviem, či sa budú títo ľudia zaoberať naozaj problémami, ktorým čelia európsky občania Zatiaľ e, politici v EÚ e, zlyhali pri riešení ich problémov. Európa má veľmi pomalý rast, zaostáva a to je dôsledok volieb, ktoré príjmali tieto e, inštitúcii, nevedeli sa rozhodnúť v prospech svojich občanov, práve naopak zhoršovali často problémy. A pokiaľ ide o vnútornú bezpečnosť, my ktorí sme tu boli prítomní počas minulého legislatívneho e, obdobia. Zažili sme obrovské drámy, dva atentáty. Dnes občania e, sa nemôžu cítiť bezpečne, keď sa pohybujú po našich mestách. Naše inštitúcie neboli schopné zatiaľ e, toto vyriešiť, odstrániť. No a potom, pokiaľ ide o migračné toky, pokiaľ nebudeme schopní ochrániť naše vonkajšie hranice, a ochrániť našich občanov. Tieto inštitúcie nielen, že nikdy e, dohodu pri e, rozhodovaní sa, kto má viesť Európu, ale e, migračné toky prevalcujú Európu, pretože nie sú e, trvalo udržateľné. Naša skupina Identita demokracia bude bojovať práve za toto, za riešenie týchto problémov, ktoré som tu spomenul. Táto inštitúcia žiaľ nie je demokratickou inštitúciou, snaží sa vylúčiť tých, ktorí predstavujú takmer 20 eh, poslancov tu v tejto eh, aule. My budeme bojovať proti centralizácii v Bruseli ak sa chce Európa zachrániť, musí vychádzať e, z členských štátov, z národných štátov. Tie sú jediným priestorom skutočnej demokracie. My budeme naďalej pracovať e, na tom, aby sme spochybovali Ehm, túto ideológiu, ktorú stále nám e, opakujete, že tu nie je žiadna iná alternatíva, než dávať čoraz viac moci byrokratom, ktorí sú vzdialení od európskych občanov. Nie takúto Európu si neželáme, takúto Európu si neželajú európsky občania. Ak budete pokračovať týmto smerom, tak naozaj hrozí, že Európa sa rozpadne. Rozdiely medzi členskými štátmi a inštitúciami sa e, čoraz viac zväčšujú, nejdeme žiadnym smerom. Skupina Identita a demokracia má teda takúto víziu, víziu Európy, kde by e, členské štáty viedli európsku kooperáciu a ochraňovali e, rozdiely, ktoré vy chcete zákonom homogenizovať. Ďakujem, e, pán predseda Zanny. A teraz v mene skupiny EKR pán Legutko. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, predseda, a blahoželám vám, želám veľa úspechov. No, ja myslím, že ten najočividnejší záver z poslednej rady je, že systém volebných lídrov je mŕtvy. Je mŕtvy a je po ňom je mŕtvejší ako ten papagaj v skeči Montyho Pythona. No a je mi ľúto, že to tak je, pretože Pozrite sa na o systéme volebných lídrov v zmluvách nie je nič, ani jedna jediná veta, jedno jediné slovo, nič tam nie je. A ja samozrejme viem, že prístup mnohých ľudí v európskej politike, vrátane tejto snemovne, voči pravidlám a zmluvám e, je taký zdvorilostný, a pán Timmermans nebol kandidátom ľudí, európskych občanov, pán Timmermans bol kandidátom ľavicového politického establishmentu. Je dobré, že tú funkciu nedostal a dúfam, že sa nevráti, a pretože v podstate proces volebných lídrov bol zameraný na to, aby sa zachovala moc existujúceho politického establishmentu. Nie, aby sa otvoril politický priestor pre ľudí. Práve naopak. No a máme problémy s pravidlami neustále. Európsky parlament má neustále problémy s rešpektovaním pravidel. Včera sa sme tu zažili divadlo, ktoré ukázalo, ako tu ľudia nerešpektujú otvorenie pravidlá. Pán predseda Tuska, rada samozrejme nemá právo vôbec indikovať podpredsedu komisie. To je úplné porušenie e, zmluv. E, to je právo moc jedne predsedu komisie. Takže rada tiež nie je bez viny. Ale myslím, že je tu jedna dobrá vec, jeden dobrý signál z rady, a totiž, že tým veľkým štátom, tým veľkým hráčom v EU sa nepodarilo to, čo chceli presadiť. Chceli presadiť vlastné mocenské štruktúry. Ostatným členským štátom sa očakávaním, že to pokorne príjmu. Ale to sa nestalo. No a ja dúfam, že sa z toho poučíte a že sa zmenia postupy. Dni, keď dve alebo tri vlády mohli diktovať e, svoje riešenia alebo mená celej európskemu kontinentu, skončili. Mňa trošku znepokojuje však to, keď som počul slova môjho predrečníka, totiž vy, dámy a páni, zdá sa, ste sa nepoučili z toho, čo sa stalo vo voľbách, ste odhodlaní pokračovať s rovnakou stratégiou. Počet ľudí, ktorí sú otvorene kritickí voči tejto stratégii narastá. Čoraz viac ľudí kritizuje túto stratégiu, teraz ako pred 5 rokmi. A neustále to narastá. A vy zdá sa, že ste hluchí a slepí a nevnímate žiadne varovné signály. Ale to je chyba, pretože ak nezmeníte kurz, tak dôsledky budú katastrofálne. Ako som povedal, je tu malý signál z poslednej rady, že veci sa mohli zlepšiť, minimálne ja som v to dúfal, ale veľa veľkú nádej som stratil, keď som prišiel sem a vypočul si, čo väčšina z vás sa povedala. Ale keď sa to mlieko rozleje, tak prosím nezabudnite na to, že ja som vás varoval. Ďakujem. predseda Legutko. Teraz má slovo e, pani predsednícka Širdeva. Nech sa páči, máte men, e, slovo v mene skupiny GUE. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel ešte raz sa zablahoželať k zvoleniu do funkcie. Pán Sasoli, my čakáme, že budete predseda, ktorý bude nadstranícky, bude za transparentnosť a ktorý bude presadzovať a vôľu parlamentu voči komisii a rade. A tým sa dostávam k vlastnej téme Eh, rada, vážený pán predseda Tuska, eh, našiel riešenie v tom eh, tej hre o mená. Niektorí sa tu stiažovali, aj keď ich politické rodiny sa na tom intenzívne podielali. Ja chcem jasne povedať, že škandál spočíva v tom, že takéto riešenia sa hľadajú v zákulisí, že netransparentne sa na tom pracuje, nezohľadňuje sa voľba parlamentu a nezodpovedá to demokracii v Európe. Dôvera voličov sa tým narúša a poškodzuje to Európskej únie. tí ľudia, ktorí nie sú v zákulisi a nie sú v tých luxusných reštauráciách, majú dojem, že ide len o funkcie a nie ide už o obsah. No ale my, ľavica v Európskom parlamente, my sme dostali uh, poverenie miliónov voličov Um, bojovať za progresívnu zmenu politiky a my toto poverenie príjmame. Na no niektoré politické skupiny, uh, niektoré kolegyne a kolegovia v posledných týždňoch intenzívne rokovali a snažili sa um, prijať koaličnú dohodu zelení sociálni demokrati, liberáli a konzervatívni, konzervatívne krídlo. No a ja myslím, že minimálny konsenzus politickým výzvam dnešnej doby nezodpovedá, nestačí. Eh, naša skupina eh, chce príjmať účinné opatrenia proti klimatickej eh, situácii. My chceme sociálne práva v EÚ, chceme bojovať proti daňovému dumpingu, praniu špinavých peňazí, no a aj na to sú potrebné progresívne väčšiny v parlamente. No a vážený pán komisár, komisia nedávno oslavovala veľkú dohodu medzi EÚ a Mercosurom pre nás je neakceptovateľné, že táto dohoda bola podpísaná. Nemôže byť politika Európskej únie, aby ľudské práva a ekologické štandardy za pár eur jednoducho hodili cez palubu. No a okrem toho táto dohoda bola podpísaná s pravicou extrémistickou stranou Brazílii. No a to je politika, ktorá robí z pravicových extrémistov akceptovateľnú silu. To nezodpovedá našej politike a vyzývam kolegyňa a kolegov tu v parlamente, aby spolu s nami eh, zaujali stanovisko proti tejto plánovanej dohode. No áno, eh, naša skupina je na, eh, za humánnu azylovú a migračnú politiku EÚ, ktorá zaručuje univerzálne ľudské práva. No a preto sa veľmi tešíme, že v konfrontáciách medzi kapitánkou Karolou Rakete a tým El Capitano samo eh, vymenovaným. Je to 1-0 pre Karolu. A my vyzývame progresívne sily tu v parlamente. Ehm, eh, presadzujme spolu progresívnu zmenu politiky v EÚ. My a naša politická skupina a sme náš program oznámili a sme ochotní a pripravení zaň bojovať. Ďakujem, pán predseda Širdeván. Slovo má teraz pani predsednička Begin za e, nezaradených. Ďakujem, pán predseda. V rukách držím e, jednu kópiu zmluvy o fungovaní Európskej únie. Poprosíme všetkých, aby ste si e, ju starostlivo prečítali a prídete na to, koľkokrát už bol, boli tieto zmluvy zradené negovala sa solidarita voči Taliansku, pokiaľ ide o migrantov, zradili sa tieto zmluvy e, tak, že sa privierali oči pre priateľov priateľov, ale pritom na iných sa pravidla uplatňovali. Potom tu máme zasadnutia rady za otvorenými dverami. Hovorí sa o princípe obozretnosti, ale e, glyfosát sa povolí. Hovorí sa o ochrane e, pracujúcich, ale neexistuje minimálna mzda, ktorá by garantovala práva miliónov európskych občanov. Pán predseda, eh, eh, prezident Talianska eh, ukázal presne, o čo ide, akú chybu má Európska únia. Posledné týždne ste strávili tým, že ste sa hádali o kresla. Ja vás ubezpečujem, že tomu občania vôbec nerozumejú. Hovorili ste o všetkom totiž, len nie o ich skutočných problémoch. Takže zmeňme motor, ktorý ženie túto Európsku úniu. Dajme viac moci Európskym, e, Európskemu parlamentu. Urobte to tak, ako konteho vláda. Neuspokojte sa e, s tým, že máte e, veci akceptovať alebo odmietnúť. Nebuďte len divákmi oprety, ktorú píšu niekde inde. Európa to sme my všetci, ktorí sme boli priamo zvolení občanmi my máme na našich pleciach váhu týchto zmluv. Vráťme sa k našim e, koreňom, k tejto zmluve, k väčšej solidarite, k viac právam, k väčšiemu rozvoju, e, k menej poučovaniu, menej e, riadenia zo strany Francúzska a Nemecka, menej arogantnosti. Spoločne môžeme túto Európu zmeniť. Žiadajú to od nás naši občania. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má teraz pani Anna Videkom. Nech sa máči na minútu a 30. Ďakujem pekne, pán predseda. Je pre mňa veľká čest, že môžem uh, hovoriť v mene jednej najväčšej strany tejto snemovni a ja musím povedať, že ak som potreboval ne, nejaké presviečenie o tom, že najlepšou vecou pre Veľkú Britániu je opustiť EU eh, e čo najskôr je spôsob, ako včera eh, boli zrealizované voľby, pretože to je táto predstava, predstava tohto miesta o demokracii, ak to tak je, tak to je podvod eh, voči každej krajine, ktorá je tu zastúpená, pretože eh, to vôbec nie je demokratické. No a No to je len jeden z mnohých dôvodov, prečo Veľká Británia má pravdu a prečo je dobre, že EÚ eh, e opustí na Halloween a je to správne, preto, že je tu model ktorý potvrdzuje história. Tí podaní sa obrátia voči svojim utlačovateľom, otroci voči otrokárom, kolónie pán Ferhovštata proti ich ríšam a preto Británia odchádza. No a nezáleží na tom, ako to poviete, my odchádzame a my sme radi, že odchádzame ja zastupujem juhozápad Spojeného kráľovstva a ja v prvý deň som zistila, toto miesto nemá právo moci, to, o čom sme rozhodli, že rozhod- nemôžu rozhodovať o tom, ako rybári môžu loviť ryby. A preto my odchádzame Majte sa. Grazie. Ďakujem. Teraz máme postup eh, Catch the Eye. Voľné prihlášky do diskusie. Pán Mavrides, nech sa páči. Kire proedre, do. Right here, proedre. Áno, tu som. v záveroch. Pokiaľ ide o závery Európskej rady, my konštatujeme, že máme stratégiu na budúcich 5 rokov, ktorá stojí na ochrane občanov a občianských slobodách. Európska únia sa musí zaviazať, aby ochraňovala práva svojich občanov tak, ako je to zakotvené v zmluvách, a aby ich chránila pred všetkými hrozbami, ktoré vyvstávajú. Drahí kolegovia, ochrana právneho štátu je tým najdôležitejším záujmom a je to základný kameň našej civilizácie a treba ju chrániť pred vnútornými aj vonkajšími hrozbami. Európska rada aj Európska komisia so svojimi e, zástupcami dnes uznali, že musíme čeliť takisto ilegálnym činom a hrozbám Erdogana v stredozemnom mori proti Cyperskej republike. A je preto potrebné, aby sme vyhlásili voči nemu sankcie čo najrýchlejšie. A samozrejme musíme sa venovať ochrane e, právneho štátu v celej Európskej únii. A my, e, Cyperčania, v ňu veríme. Ďakujem, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem ako jeden e, z členov e, najsilnejších e, skupín Britov tu v Európskom parlamente, ktorí nechcú Európskej únii obrátiť chrbát. Musím povedať, pán predseda, že to, čo ste počuli z toho zadného rohu, nepredstavuje názory všetkých vo Veľkej Británii a chcel by som vám poďakovať, pán predseda Tusk, za vašu trpezlivosť s našou eh, vládou a našim parlamentom. A prosím, pokračujte v tejto vašej stratégii času a trpezlivosti, aj keď naša eh, vláda eh, nemá žiadnu stratégiu. Monty Python a my ste by im to robili lepšie. tí z nás, ktorí podporujú Európu, tiež potrebujú podporu Európy. Ďakujem. Ďakujem. Pani Spiráky, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Vážený pán predseda Tusk, pán podpredseda Ševčovič, eh, E, tento nový začiatok ukazuje, aká je EPP, aký sú SAD, že tu máme Renew Europe a Zelený, ktorí e, podpisom spoločnej deklarácie sa rozhodli, že musia garantovať občanom zamestnanosť a rast pretože e, nezamestnanosť e, v eurozóne dosahuje podľa posledných údajov 7 a krajiny ako Grécko potrebujú šok v prospech rozvoja, ekonomického rozvoja. My potrebujeme pracovné miesta, ktoré umožnia digitalizáciu, e, obehové hospodárstvo, výchovu a my potrebujeme rovnako chrániť európske hodnoty a demokraciu, liberálnu demokraciu bez toho, aby sme robili ústupky priebehu e, týchto e, budúcich rokoch nebudeme mať žiadne iné ciele. My už vieme, aký je dopad e, klimatických zmien. My vieme, k čomu dochádza v Rumunsku, Poľsku a Maďarsku a preto musíme diskutovať a zhodnúť sa na takej politike, ktorá bude zavedená do života a umožní udržať Európu, zachrániť jej reputáciu, že je to najlepšie miesto na planéte na život. Ďakujem pani Grapini, ale pripomínam, máte jednu minútu. Ďakujem, vážený pán predseda, drahí kolegovia. Vážený pán Tusk, pán Ševčovič, chcem poblahoželať všetkým, ktorí boli zvolení a chcem poblahoželať aj pánovi Tuskovi, pretože jeho mandát bol príliš dlhý a, a zároveň teda reprezentuje východnú Európu. Pán Tusk, aké je vaše dedičstvo? Nedostatok transparentnosti, totálna nerovnováha e, v inštitúciách medzi východom a západom kontinentu. A ja nehovorím len pokiaľ ide o lídroch troch inštitúcií, ale aj o zamestnancov, pokiaľ ide o zamestnancov, ktorí v týchto inštitúciách pracujú. Nie je tam rovnováha medzi zamestnancami, ktorí reprezentujú východ a západ. Ďalšie vaše E, dedičstvo je nekoherentná stratégia rozvoja Európskej únie. Dve krajiny, Bulharsko a Rumunsko, sú ďalej trestanými krajinami. E, nemajú prístup do šengenského priestoru. My máme uznesenia parlamentu a vy ste slúbili, že obidve krajiny vstúpia do Schengenu jedného dňa. My sme splnili všetky technické požiadavky. E, a aké je ešte vaše dedictvo, pán Tusk? Ide tu ešte o debaty za zatvorenými dverami, zatiahnutými závesmi. Aký príklad dáme európskym občanom? Ako chceme dosiahnuť európsky rast? Drahí kolegovia, naozaj treba veriť tomu, že pán Sasoli, e, vám gratulujem k vašej voľbe. Nezabúdajme však, že sú tu naliehavé úlohy, ktoré nás očakávajú a ktoré musíme riešiť a nezabúdajte niekde na pozíciu parlamentu s negociáciami s dvoma ďalšími inštitúciami. To. Ďakujem. Pani Aguila, pán Aguilar, nech sa páči na jednu minútu. Ďakujem, pán Sasoli. E, pán predseda Tusk, európske občianstvo existuje, ako ste to počuli, Lisabonská zmluva a E, charta základných e, práv a e, to je zastúpené v tomto parlamente už 40 rokov. To je jediná inštitúcia, ktorú volia občania. A v tomto okamihu po európskych voľbách, keď, obča, keď občianská účasť presiahla prvýkrát 50 Prečo? Pretože je tu motivácia, že keď ľudia volia, takže majú vplyv aj na predsedníctvo komisie a vy ste to nedokázali. Vy ste nedokázali e, zachovať tých kandidátov, ktorí vyšli z volieb, dokonca ani kandidáta Franca Timmermansa, za ktorého hlasovali štáty. A práve Timmermans je známy tým, že bráni e, právny štát. A ka, vlastne tu nejde len o predsedu komisie, ale ide tu aj o všetkých 28 členov Európskej komisie. Treba ich skutočne preskúmať a odmietnúť tých, ktorí nebudú mať záväzky voči sociálnym výzvam, environmentálnym, digitálnym výzvam. Treba povedať, že treba e, kriminalizovať tých, ktorí bránia zachraňovať životy a Európska únia musí byť na úrovni svojich záväzkov v oblasti humanitárnej pomoci. Musíme sa pozrieť na Líbiu, kde zbombardovali utečenecký tábor a došlo tu k 40 obetiam. Ja. Pani Nina Gile, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Som rada, že vy ste našim novým pred To je asi jediná dobrá správa. Som naozaj sklamaná eh, výsledkom vyrokovaným na rade, ale to sú slabé slova. Pán eh, Tusk, pod vašim dohľadom sa tu zväčšila priepasť voči občanom Európy. Je to veľmi zlé pre demokraciu. A miera, do akej sme boli zainteresovaní, eh, toto sa už nesmie zopakovať tí, ktorí e, sú proti rešpektovaniu právneho štátu, tí vyhrali. Vy všetci e, ste sa pôvodne zaviazali rešpektovať e, proces vedúcich kandidátov, ale potom ste ho nerešpektovali negatívne e, sily, e, ako vidíme, preberajú e, moc nielen vo Veľkej Británii, ale aj inde. Takže je naozaj veľmi dôležité, aby Európsky parlament sa postavil za proces vedúcich kandidátov a zamietol návrh Európskej rady. Ďakujem, slovo má pán Džambacký na jednu minútu. Ďakujem, pán Tusk, pán Ševčovič moja e, kritika e, smeruje k tomu balíčku, e, ktorý je nám navrhnutý je výsledkom nerešpektovania želania vašich voličov. Boli tu kandidáti a dôsledkom netransparentných rokovaní. Tu máme teraz tento balíček, ktorý ste navrhli. Vy ste menili princípy, nerešpektovali ste princípy. Stredná východná Európa tu tiež nie je zastúpená Ehm, všetci naši kolegovia sú proti tomu, ale vy ste ehm, za toto eh, hlasovali. Pán eh, Weber alebo pán Timmermans by mali byť predsedom eh, komisie. Vy ste však za nich nehlasovali. Ide tu naozaj o zmenu v hodnotách. Takisto hovorilo sa tu o rešpektovaní pravidiel. Nikomu sa čas e, nestopoval, keď presiahol svoj rečnícky čas, ale tu vzadu hovorila jedna dáma, nepačilo e, sa vám, aký má názor a chceli ste ju zastaviť e, skôr v jej prejave. To nie je demokratické. No a včera vy všetci tu od kresťanských demokratov až po ľavicu E, ste hlasovali tak, aby e, tu neboli dostatočne e, zastúpení ľudia z tejto časti pléna, kde stojím. Vy máte veľmi peknú hymnu, vy všetci, ale ja mám tiež peknú. Je to hymna bulharská. Keď znie ona, tak ja sa postavím. Pani Gioli, pán predseda, blahoželám vám k vašmu zvoleniu. Vážení e, kolegovia, poslanci, myslím si, že v týchto posledných týždňoch sme e, sa naučili pár dôležitých lekcií. Sú tu tí, ktorí nerešpektujú vôľu občanov. Čo sa stalo? E, sa stalo najväčšou skupinou je EPP, Máme tu e, dohody, ktoré nevychádzajú zo zmluv, takéto dohody nemôžu obstáť. Ďalšou dôležitou lekciou je, že by ste sa nemali nikdy e, snažiť potlačiť malé skupiny e, štátov. EÚ nemôže byť budovaná proti vôli Vyšegradskej štvorky. My máme program, máme tu nových e, lídrov, máme tu šancu e, začať odnovu. Potrebujeme silné e, štáty, ktoré sú ochotné spolupracovať na základe princípov stanovených v základných zmluvách. Musíme rešpektovať naše vzájomné ústavy a kresťanské korene tohto kontinentu a bojovať proti každému, kto by proti tomu sa chcel postaviť господин председател, господин Туск, господин Шефчович. Slovo má pán Kovačev. Повече, но всички са недоволни. Ние My кандидати, той не беше спазен от съвета. Sme za demokratický princíp vedúcich kandidátov. Tento však nebol rešpektovaný ani e, v prípade PP, ani e, socialistov, ani liberáli sa nezasadili za e, tento princíp, ktorý hovoril o tom, že strana, ktorá získa na väčší počet kresiel v Európskom parlamente, by mala byť tou, ktorá volí budúceho predsedu komisie. K tomuto nedošlo. A komisia teraz E, sa musí e, vyjadriť. Parlament je autonómna inštitúcia, my sme jedinou e, inštitúciou, ktorá je priamo volená a musíme prijať naše vlastné autonómne rozhodnutie. Nenecháme si nič diktovať radou. Som hrdý, že som Európanom, že som Bulharom, rešpektujem symboly Európskej únie, k ním patrí európska vlajka a aj európska hymna. To je to, čo by nás malo e, zjednocovať vo svetle nášho spoločného európskeho domu. A prosím, rešpektujte rečnícky čas, ktorý je vám e, pridelený. Predsedniče Tusk, da, viete je završilo. Čítali sme rezultat... Pán predseda e, Tusk, Vypočuli sme si, aký je výsledok rokovaní na rade. Nebolo to to najlepšie. Musíme sa z tohto procesu poučiť. Keď hovorím, že sa musíme poučiť, znamená to, že si myslím, že veľa vecí sa dá ešte stále zmeniť a skorigovať. Ľudia eh, majú v nás dôveru, my musíme eh, ich zastupovať. Už nie je čas E, dlhšie e, handlovať o kreslách. Musíme úplne konkrétne diskutovať o programe na budúcich 5 rokov. Parlament e, ponúka spoluprácu s komisiou, aby sme nezaostávali za Čínou a Amerikou, aby sme boli svetovými lídrami. Takže prestaňme handlovať o kreslách, ale o konkrétnych témach sa začneme rozprávať. Roberto, na jednu minútu, nech sa páči predseda tusk pán eh, viceprezident európskej komisie šefčovič eh, ja by som len chcel povedať že naozaj tento parlament a jednotlivé politické frakcie nástojili na zachovaní a uplatnení princípu spitzenkandidat. nepodarilo sa to. európska rada tomuto procesu nevyhovela a nominácie sú výsledkom

Ďakujem, vážený pán predseda. Ja som novozvolený poslanec, ktorý sme prišli do tohto hemicyklu ešte s istými ilúziami. Dnes ráno som si vypočul krásne prejavy o hodnote demokracie, rešpektovaní minorít a tieto hodnoty e, nikdy neboli skonkretizované. Včera, ako mnohí, som bol svetkom takmer vylúčenia tých poslancov, ktorí predstavujú 20 tejto sály, pretože tak, ako povedal e, predchádzajúci rečník, ECR e alebo ID majú problém e, sa tu zapojiť. A ja chcem povedať, že brániť princípy je dobré, ale aplikovať ich je lepšie. A e, myslím si, že e, dohody medzi priateľmi, ktorí sa rozhodnú vylúčiť 20 E, my očakávame, my očakávame budúci týždeň s troškou ilúzií e, a dúfame, že nebude jeden z piatich poslancov vylúčený. Ak k tomu nedôjde, tak vaše reči zostanú len rečami na papieri. Pán Olekas na jednu minútu, nech sa páči ďakujem ponas pirmininke už galimybę Sveikinu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za túto príležitosť vystúpiť. Ja by som vám chcel zablahoželať k vášmu zvoleniu do funkcie. Rád by som tiež poďakoval predsedovi Tuskovi a podpredsedovi komisie Ševčovičovi za ich prejavy. No a rád by som nadviazal na všetky pripomienky kolegov, ktorí hovorili o tom, že tu nie je rovnováha medzi východom a západom v rámci zastúpenia na vedúcich pozíciách. V každom prípade mali by sme hovoriť o tom, ako zvolení poslanci by mohli svoje návrhy predkladať a o tom, kto by mal zaujať tieto funkcie a ako tieto dve inštitúcie by mali spolupracovať. Ak sa nám nepodarí dosiahnuť rovnaké zastúpenie, tak nebudeme môcť riešiť problémy, ktoré trápia európske regióny. Regióny sociálna spravodlivosť, demokracia, výzva klimatických zmien, kolegyne, kolegovia, na to, aby sme prijímali spoločné rozhodnutia, aby sme dosahovali naše ciele, tak by sme mali sa snažiť o lepšiu medziinstitucionálnu spoluprácu. Vidíme, že rada nedokázala dnes tento príklad ukázať, ale my, členovia parlamentu, tak musíme urobiť a vyzvať radu, aby to urobili tak aj v budúcnosti. Ďakujem slovo teraz dostávajú, eh, dostáva ako prvý v mene komisie eh, podpredseda komisie Maro Ševčovič, nech sa páči. Thank you very Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som tiež rád poďakoval všetkým poslankyňam a poslancom, pretože jasne ukázali, že sa vrátili nabitý energiou, veľkými ambíciami, výbornými podnetmi. No a vo všetkých prípomienkach som počul, že je tu veľká konvergencia medzi našimi inštitúciami o strategickej agende pre budúcnosť. My sme veľmi tvrdo pracovali posledných 5 rokov na tom, aby sme zaistili, že my budeme nielen lídrov boju proti klimatickým zmenám, ale že vybudujeme nové, moderné, udržateľné hospodárstvo. A preto si myslím, že jedna z veľkých zodpovedností nás všetkých v tomto novom období bude zaistiť, aby sme mali správnu implementáciu všetkého toho, na čom sme sa dohodli. Myslím, že a to, čo hovorila pani Garcia, pán Čološ, pán Pons a pán Lamberce, my sme zaistili, že tých nasledujúcich 5 rokov využijeme na budovanie sociálnej zelenej Európy, musí byť zohľadené vo všetkých našich krokoch, keď budeme plánovať prácu do budúcnosti. Ja na výzvy vás všetkých, ktorí hovoria o tom, že toto nové hospodárstvo musí zaistiť, že nikto neustane bokom, že energetická chudoba bude potláčaná a že každý uvidí svoju budúcnosť v novom hospodárstve vrátane tých, ktorí e, žijú regiónoch, kde sa ťaží uhlie alebo v energeticky náročných eh, mestách, a budovách. Eh, my vieme, ako pomôcť, ako poskytnúť novú nádej a nové hospodárske plány do budúcnosti. Ja myslím, že musíme zdôrazniť, a toto opätovne eh, zdôraznila pani Irače Garcia, že musíme nájsť konkrétne opatrenia, potrebujeme rýchle rozhodnutie v jazročnom finančnom rámci, musíme zaistiť, že nebudeme plýtvať časom, že nám nebude trvať týždne a mesiace, na to, aby sme zaistili, že všetky naše programy a myšlienky um, budú uh, náležite finančne podporené. Viem, že uh, dohoda je blízko a uh, my dúfam využijeme fínske predsedníctvo na to, aby sme úspešne uzavreli nový európsky rozpočet. Musíme budovať hospodárstvo, ktoré bude nielen zelené a čisté, ale aj konkurencieschopné a je pomerne jasné, že okrem toho, čo, ešte, čo už robíme, potrebujeme ambiciózny prístup k technologickým megatrendom, čiže to čistá mobilita, umelá inteligencia, superpočítače, robotizácia, na to, aby sme zaistili, že budeme silným eh, konkurentom USA alebo Číne. Ja som si istý, že to môžeme urobiť našim európskym spôsobom, s rešpektom voči občanom, životnému prostrediu a medzinárodným e, dohodám, záväzkom a povinnostiam. No a tiež by som chcel uistiť pána Širdevana, že naše obchodné dohody, o ktorých sa bude hovoriť e, s vami všetkými, rešpektujú tie najvyššie štandardy e, v oblasti obchodu, životného prostredia No a to je eh, naša európska reakcia na protekcionizmus, ktorý vidíme všade vo svete. No a my samozrejme ako komisia vám radi vysvetlíme všetky eh, klady, výhody a vysvetlíme filozofiu, eh, ktorá je za týmito obchodnými dohodami. S, pri všetkej úcte oči našim britským kolegom ja musím povedať, že my na komisii nám bude lúto, ak odídete a, a stále dúfame, že sa tak nestane, No a kolegom tam hore musím mm, všetkými mojimi diplomatickými schopnosťami povedať, eh, že od vás sa v lídrstve nebudeme učiť. Takže, vážené poslankyne a poslanci, vážený pán predseda Európskeho parlamentu, predseda Európskej rady, na záver eh, by som môj prvý príspevok Eh, vyzval nás všetkých, aby sme tie nadchádzajúce roky eh, využili na to, aby toto storočie bolo európskym storočím alebo čo najeurópskejším, pretože Euró- svet potrebuje silnú, prosperujúcu Európu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Ševčovič. A slovo teraz zostáva na odpoveď pán predseda Tusk. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, ja by som bol veľmi rád, aby naše dve inštitúcie spolupracovali tým najlepším spôsobom. Takže dnes sa zdržím komentárov. Dúfam, že všetci príjmeme zodpovednosť a to, aby nové líderstvo bolo vyvážené vo všetkých aspektoch. Ďakujem pekne. E adesso, eh, ďakujem eh, predsedovi tuskovi aj podpredsedovi šefčovičovi za ich eh, prítomnosť. Rozpráva sa v tomto momente končí. Ďakujem všetkým, ktorí sa jej zúčastnili. Máme tu Ehm, navrhujem, aby sme okamžite prijali e, zápisnicu zo včerajšieho zasadnutia, e, uplatňujúc príslušnú výnimku našich e, pravidiel. K oznámeniam od skupiny socialistov a demokratov som dostal nasledovné návrhy na zmeny v parlamentných výboroch pán Kutajar na miesto e, pani Miriam Dali vo výbore e, pre e, výskum, Kocolino na miesto Pisa Pia v podvýbore pre ľudské práva. Sú nejaké pripomienky? Zdá sa mi, že nie. Vychádzame teda z toho, že tieto eh, nominácie sú prijaté. Ďakujem všetkým eh, za spoluprácu. Zasadnutie je prerušené. Ďakujem.